Kolegovia, poprosím vás, aby ste si posadali. Pustíme sa znova do práce. Zmenil sa nám program. Dnes ráno sme si z časových dôvodov nemohli vypočuť Claire Mody, o rozpočtovej kontrole financovania mimovládnych organizácií z rozpočtu EÚ. Čiže Claire Moody eh, nám predstaví svoju správu na konci dnešnej schôdze. Teraz dostane slovo Jans Geyer a bude hovoriť o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva. Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže úloha, ktorá mi bola zverená, spočívala v tom, aby som sa pozrel na rozpočtovo relevantné časti e, zmeneného základného nariadenia o agentúre EASA. A o to som sa aj pokúsil. Toto nové základné nariadenie o EASA bolo, je súčasťou stratégie pre leteckú premávku, ktorá bola predložená v roku 2015. Je tu zvýšenie konkurencieschopnosti, takže E, súčasťou tohto aj tento dokument. Zhruba to vyzerá asi tak, že veľká časť e, prostriedkov je e, teda vyplácaná v podobe rôznych príspevkov a poplatkov za certifikáty. No a potom nám veľmi malá časť v podobe poplatkov zo strany tretích štátov. No a tým pádom tam máme v rozpočte EASA takú dvojitú štruktúru. A to samozrejme súvisie s určitými, určitým úsilím, ktoré by sme si mohli usporiť, ušetriť pokiaľ by sme teraz zaujali nejaký iný postoj, iný prístup, ktorý navrhujem, to by aj zjednodušilo správanie agentúry a taktiež by to prispelo k tomu, že situácia bude lepšia, pretože podľa mňa jasné rozdelenie medzi úlohami, ktoré sú financované priemyslom a ktoré sú financované z verejných prostriedkov, že sa to nedá úplne na milimeter rozdeliť. Takže prosím, vysvetlite mi, ako napríklad, z čo sa skladá plat e, osobného alebo e, nejakého šéfa, nejakého rediteľa v rámci EASA. Na jednej strane sú tam verejné výdavky, na druhej strane teda certifikácia, na druhej strane je ťažké povedať, že toto presne by sa malo financovať zase s poplatkov, toto musí byť financované z verejných prostriedkov, no a taktiež výška poplatkov sa odhaduje e, teda na základe zdaniteľných údajov, ale nie je to samozrejme vypočítané presne na cent, koľko musí priemysel zaplatiť. ja si myslím, že to nie je až taký zásadný problém, zásadný princíp. Hovoril som aj so zastupcami európskeho leteckého priemyslu a povedali mi, že pre nich nie je rozhodujúca výška poplatkov, ale rýchlosť služieb. No a z rýchlosti služieb potom vyplýva e, konkurenčná výhoda pre e, tento sektor. Takže myslím si, že je treba nájsť nejaký všeobecný prístup. No a EASA by potom mohla pracovať ako taká dynamická organizácia, ktorá by nasadzovala personál tak, kde ho treba a nie podľa toho, aké úlohy e, vyplývajú z, výrajného, z verejného alebo z, z súkromného financovania. No a teda je dôležitá účinnosť, rýchlosť služieb EASA leteckému priemyslu. Je treba teda tieto služby urýchliť. No, myslím si, že toto je treba zakotviť aj teda v rozpočtových postupoch, v porovnaní alebo v kontraste s súčasnou situáciou. No a dnes tam máme na jednej strane Ehm, verejné služby, ktoré sú financované z verejného prostriedku, na druhej strane zase súkromné prostriedky, ale e, komisia uložila tejto agentúre e, úlohu, aby znížila alebo zredukovala personál o 5 a ja si myslím, že je to veľmi nespravodlivé, pretože je tu personál, ktorý je financovaný priemyslom a taktiež služby, ktoré sú určené pre priemysel a tieto, toto nemá, tento personál nemá v podstate podliehať e, redukcii, ktoré súvisia s verejným sektorom. Takže myslím si, že túto potrebujeme skutočne takýto e, spoločný prístup v tejto oblasti a určite jednou z centrálnych úloh EASA je poskytovať služby priemyslu. No a jedna z posledných vecí, ktorá je pre mňa dôležitá, je to trochu nepríjemné, ale nemáme naďalej, alebo neexistuje naďalej žiadna záväzná dohoda o sídle so Spolkovou republikou Nemecko, Nemeckom. Je to podobné ako s polským štátom a s Frontexom, avšak ja aj staršou agentúrou než Frontex, takže toto nie je dobrá situácia, preto som v rámci môjho stanoviska ešte napísal, že očakávame, že to rokovanie medzi EASO a um, Spolkorekulu Nemecko o sídle už bude ukončené čoskoro. Porteur, merci, Ďakujem, pán spravodajca. A taktiež gratulujeme Nemeckej federálnej republike za to, že podpísali zmluvu o sídle z EASA. A kolega sa chcel ujať slova. Ďakujem, predseda. Budem hovoriť e, zo svojej pozície teňového spravodajca EPP. A taktiež osobne chcem zdôrazniť pár vecí. Myslím si, že by sme mali zohľadniť, keď riešime otázku rozpočtu, v prvom rade to, že jednotlivé agentúry majú veľmi rôznorodé úlohy a zodpovednosť. Toto je základ našej analýzy. Keď sa pozerám na pozmeňovacie návrhy, pokiaľ by sme mali 100% mieru financovania zo súkromných zdrojov, tak mám pár otázok. Ako si môžeme myslieť, že súkromné zdroje by, boli oprávnen, by oprávnene platili za verejnú zodpovednosť. EASA má mnoho takýchto verejných zodpovedností a jedna je naozaj zásadná, to je bezpečnosť. O to sa nestarajú a nebudú starať súkromné zdroje. To je naozaj zásadná otázka, ktorej čelíme spôsobilo by to akurát tak chaos, pokiaľ by sme sa dramaticky presunuli od aktuálneho veľmi opatrne skonštruovaného modelu smerom k 100% financovaniu zo súkromných zdrojov. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, počúvame o tom často, najmä zo strany kontroly rozpočtu, kde som taktiež členom. A to je otázka konfliktu záujmov. Nikto o tom nehovorí. Ja o tom chcem hovoriť, my o tom chceme hovoriť. No a potom ďalšia vec, malé a stredné podniky. V návrhu komisie sa to naozaj veľmi uh, dôsledne zohľadňuje. A pokiaľ by sme chceli zmeniť návrh komisie, museli by sme si naozaj byť veľmi istí, že nevytvoríme ešte väčší chaos, pokiaľ ide o bremeno pre malé a stredné podniky. No a potom ešte jeden argument. Pokiaľ sa spýtate agentúry samotnej, tak vám povedia, že toto nielen, že nepomôže, do, e, pokiaľ ide o zjednodušenie účtovníctva. Takže prepašte, pán Gajer, ale naozaj ja nevidím význam tej myšlienky opustiť to, čo máme a posunúť sa k dramaticky úplne inému riešeniu. Ďakujem. Zasa, že sa nikto nehlási o slovo, nie? Predsa len pani Homajer. Um, ja... Pán predseda, kolega Gajer, teda ty si určite sa určite staráš túto správu o túto agentúru veľmi pozorne a starostlivo. No a máme určitý model, ako sa e, stavieme k agentúram a tuto by si myslím, že by sme narazili na problémy. Napríklad, keď sa pozriem na iné agentúry, Europol alebo Eurojust, tak e, tam sa v podstate nevyberajú žiadne poplatky, tam sa to financuje výlučne z európskeho rozpočtu. No a EASA, tam je to rozdelené. Čo týka e, certifikácie, tak tam ti dávam zapravdu, tam je to otázka rýchlosti, ale je to aj o výšku poplatkov, e, ktorú e, e, výšku poplatkov. Máme ale nejaké menšie sektory, ktoré si nemôžu dovoliť takéto vysoké poplatky tak, ako si to môžu dovoliť nejaké väčšie telesa. Takže malé stredné podniky tam majú určite e, väčšie problémy. A v, v tomto sektore máme veľa malých a stredných podnikov, ktoré nemôžu tak samozrejme zaplatiť nejaký vysoký poplatok. Otázka nie len o to, kam poputuje tá certifikácia. Nie sú to len veľké podniky, ale aj veľa malých a stredných. No a je treba rešpektovať, čo vlastne si môžu dovoliť zaplatiť takéto malé a stredné podniky. No a druhá vec, je tu jedna časť EASA, ktorá musí absolútne byť nezávislá od nejakého priemyslového, priemyselného lobovania. Napríklad, čo sa týka bezpečnosti, tam pracujeme vedome nezávisle od podnikov. Oni môžu sa k tomu vyjadriť, ale musí byť zarušená nezávislosť inštitúcií vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s napríklad e, s e, bezpečnosťou a podobne. Aj pri policii je to napríklad tak, veď nechceme, aby si niekto mohol kúpiť bezpečnosť a niekto si ju nemôže dovoliť, alebo naopak. A je treba občas zaviesť potrebné opatrenia. Možno sa niekomu nepáčia, ale toto sa nemôže financovať s poplatkou, pretože tam by dochádzalo ku konfliktu záujmov. Takže čo týka EASA, tam musíme riešiť otázku poplatkov a myslím si, že je to dôležitá, dôležité financovanie z rozpočtu Európskej únie. To musí dať tak pretrvať. A po tretie, poplatky nemôžu byť používané na to, aby pokrývali určité časti všeobecného rozpočtu, pretože poplatky sú vždy špecifické a sú platené preto, aby sa financovali určité konkrétne náklady, nejaká certifikácia a tak ďalej. No a z ústavnoprávneho hľadiska, keď sa pozrieme napríklad na Nemecko alebo na judikatúru v Británii, vo Francúzsku, je zakázané z poplatkov robiť v podstate ukrytú formu, skrytú formu daní, pretože nemôžu byť vynakladané na financovanie niečoho iného, než na čo sú vyložene určené. Takže z právneho hľadiska toto je zakázané. Preto si myslím, že by sme si mali presne, e, podrobne, detailne prejsť, čo môžeme, čo nemôžeme, tak aby sme sa nedostali aj z právneho hľadiska do nebezpečných vôd No a práve v oblasti napríklad letecké bezpečnosti je to dôležitá otázka. Pozrite sa napríklad, čo sa stalo s tým lietadlom Egypt Air. Vyzerá to tak, že mali na toalete bombu. Takže všetky takéto udalosti súvisia s bezpečnosťou a EAS sa bude musieť k tomu vyjadriť. Pôjde tu o zabezpečenie, o dodávky lietadiel, No možno sa vynoriť nejaké nové otázky, na ktoré bude tiež treba reagovať. Takže potom tu máme lietadla um, nejakých súkromných firiem, kde možno súkromné firmy taktiež zabezpečujú catering. Takže tam je tá otázka bezpečnosti dôležitá a nemala by byť financovaná z nejakých súkromných poplatkov, ale z európskeho rozpočtu. Takže prosím, ešte musíme si fakticky prejsť jednotlivé časti, jednotlivé témy a ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďalší kolega Benito Silvaga. Ďakujem. Ako tenový spravodajca za GUE by som sa rád vyjadril tejto správe. Je jasné, že sektor civilného letectva teraz prekvitá a preto je treba, aby, alebo je jasné, že aktivity taktiež budú komplexnejšie v tomto sektore. Máme tu rôzne výzvy, ktorým musíme čeliť koherentným operatívnym spôsobom, ale netreba aby to išlo na úkor životného prostredia, udržateľnosti alebo bezpečnosti. Myslíme si, že európske štandardy by mali byť jasné. Máme tu nový scenár stále väčšej internalizácie tohto sektora. A preto potrebujeme jasnú legislatívu, ktorá by určila, kam až siaha legislatíva členských štátov a kde potom platí európska legislatíva tejto agentúry bezpečnosti letectva. Taktiež sú tu stále viac zastúpené rôzne medzinárodné aktivity, na to je treba brať ohľad. A Európska únia v podstate je takým garantom dodržiavania nejakých minimálnych štandardov bezpečnosti a udržateľnosti v tomto sektore. Takže rozhodne treba upraviť rozpočet, to je jasné. No čo týka nášho výboru, tak ja si myslím, že priemysel by mal niesť väčšinu týchto regulačných a bezpečnostných nákladov, a to prostredníctvom teda rôznych poplatkov. My si nemyslíme, že by tieto poplatky mali podliehať len fluktuácii trhu, ale je treba brať ohľad aj na vzťahy alebo pomery v rámci tohto priemyslu, alebo priemyselného sektora. Preto musíme predložiť alebo predkladáme tento e, systém financovania, ktorý je vyváž- vyvážený. Na jednej strane tam sú poplatky, ktoré by sa mohli možno znovu premyslieť alebo prepočítať, tak aby sa bral ohľad aj na udržateľnosť, environmentálnu udržateľnosť, tam kritérium e, leteckej bezpečnosti, plnenie nejakých environmentálnych štandardov, e, kvalitu služieb a tak ďalej a tak ďalej. A toto je súčasťou našich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pani Kalvino, vy ste sa hlásili. Komisia sa nechce vyjadriť? No. Elle le souhaite pas. Nie. Či predsa? Ďakujem. Možno by som zareagoval k tomu, čo tu zaznelo. V prvom rade, aktuálny systém financovania je hybridný systém. Sú tu službami, ktoré eh, predstavujú služby, ktoré dodáva priama agentúra. Čiže tento model je do istej miery sofistikovaný, avšak nepredstavuje problémy z hľadiska financovania. Takže doteraz sme nemali problém s nedostatkom prostriedkov pre agentúru. No a pokiaľ ide o dlhodobé hľadisko a o financovanie z e, plnej miere financované zo strany priemyslu, tak tu sa hovorilo e, z viacerých strán o možných rizikách. Je potrebné, aby sme boli schopní dosiahnuť korektnú rovnováhu medzi nezávislosťou agentúry a niektorých jej funkcií, ktoré majú všeobecnejší charakter, pokiaľ ide o verejné služby, no a potom špecifických služieb, ktoré sú smerované na priemysel. Je tu tiež scenár, v ktorom by došlo v plnej miere k financovaniu zo strany e, súkromnej, zo strany priemyslu a tam hrozí riziko, že dojde zachyteniu um, úrokov a potom dojde k nerovnováhe v rámci aktivít samotnej agentúry. A ja by som v tomto smere chcel povedať, že nesmieme strácať zo zreteľa príklad jednej agentúry, ktorá je na 100% financovaná zo súkromných zdrojov a to v tom čase spôsobilo prebytky, ktoré sú významné. Napokiaľ ide o kapacitu kontroly, nad rámec správnej rady Čiže naozaj tá úroveň kontroly je na úrovni európskych inštitúcií je trošku vzdialenejšia. Avšak je tu stále, preto je tu stále prebytok, ktorý nutne nie je opravnený a ktorý by sa mohol vykladať tak ako niečo, čo donútilo v podstate tých súkromných, eh, tých ľudí, ktorí súkromne financujú, financujú poskytovať väčšie prostriedky, než bolo nutné. Taktiež pokiaľ ide o eh, financovanie, tak sme hovorili o medziinstitucionálnych dohodách eh, medzi agentúrou. Hovorí sa tu o oktobrovej schôdzi, kde by sme si mohli preskúmať modely financovania a správy príjmov iných, než sú príspevky, ktoré pochádzajú z rozpočtu únie. Čiže tam by sme mohli riešiť práve tie otázky, ktoré položil pán Gajer vo svojom návrhu. Mohli by sme sa pokúsiť nastaviť doktrínu, ktorá by bola e, riešením z dlhodobého hľadiska nie konkrétneho prípadu, ale pre, cel, pre všetky agentúry, ktoré poskytujú služby priemyslu. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že môžeme povedať, že agentúry E, majú, majú prebytky, ktoré majú prebytky, e, tak to je zaujímavé, pretože za normálnych okolností by agentúry mali e, vydávať už len za tie služby, ktoré dodali. Ale pokiaľ som vás správne pochopil, tak <coughs> vnútroštátne orgány riešili otázku konkurencie a tarify, ktoré uplatňovala Národná agentúra v týchto, týchto situáciách E, potom došlo k nadmernej fakturácii, čo, došlo, čo viedlo k akumulácii vo výsledku. Tu by bolo na mieste hovoriť o ko- kontrole manažmentu a či tieto národné agentúry sú užitočné, keď berieme do že existuje Európska agentúra. To je len taká moja vsúka. Ähm, Ďakujem aj za vaše príspevky. Ja som sa zaoberal s takouto myšlienkou už nejakú dobu. Možno to je trochu prehnané, ale tak s takou myšlienkou, že by sme plne financovali čo najviac agentúr. Máme medzi inštitúciálnu pracovnú skupinu hľadom agentúr, kde sme nad tým uvažovali. A teda Mm, myslím si, že tak by som to možno chcela, ale nenapísal som to tak do toho textu. No a pokiaľ je niečo pre vás nezrozumiteľné, tak na to môžeme ešte popracovať, zmeniť to, aby sme tam dosiahli jasnú formuláciu. Chcem jasne povedať, že ako spravodajca nie je môjim úmyslom urobiť z agentúry EASA agentúru, ktorá bude 100% financovaná s poplatkou. Pretože ako podali kolegovia, sú napríklad aspekty ako bezpečnosť, ktoré mali podliehať verejnej kontrole a taktiež verejnému financovaniu. Takže pokiaľ chceme tam toto jasne povedať, tak dobre, tú časť textu musíme ešte prepracovať, zmeniť a tak som teda pripravený pracovať aj s tenými spravodajcami, ale aj s ďalšími, ktorí by sa chceli vyjadriť. Išlo mi o to, že som povedal, že toto nacent jasné rozdelenie aktivít EASA financovaných na jednej strane z poplatku, na druhej strane z verejného rozpočtu, aby sme to ujed, u, zjednodušili, aby bolo jasné, čo sa, čo sa financuje z tých poplatkov zo strany priemyslu, ako to povedala pani Holmajer, že sa to nedá merať podľa presných poplatkov, ktoré stoja služby pre priemysel. No a pokiaľ povieme, že prejdeme na iný systém vedenia rozpočtu, tak by sme si v podstate toto dvojité rozdelenie ušetrili. Ešte raz opakujem, nejde mi o to, aby sme tú agentúru nechali plne financovať s poplatkov. Súhlasím s vašimi argumentami. Takže určite na konci alebo na záver, veľká časť nákladov agentúry EASA musí byť financovaná z verejného rozpočtu, z verejných prostriedkov. No a ani taktiež malé a stredné podniky by nemali príliš veľkú záťaž, pretože sú tu napríklad verejné služby zo strany EASA v oblasti bezpečnosti, tie budú naďalej financované z verejných prostriedkov. Je trochu problém, že je tu táto povinnosť znížiť o 5 zdroje vo všeobecnosti pre administratívu, ale keď hovoríme o agentúrach, ktoré poskytujú služby na základe jednotlivých sektorov, v prípade civilného letectva to platí, a platí to aj pre e, kontrolné orgány a tiež finančné neredne s tým súvisiace, taktiež rôzne poistné pravidlá. Myslím, že nie je príliš veľkým prekvapením a šokom, že e, poplatky, ktoré sa tak vyberajú, sa potom dostávajú samozrejme na patričné miesta. Je však potrebné zaistiť, aby neexistoval konflikt záujmov medzi agentúrami a taktiež e, subjektami na verejnom trhu, teda súkromnými subjektami, ktoré poskytujú tie isté služby. Um, takže e, uzavreli sme rozpravu, pozmiace návrhy je treba predkladať 27. mája a najneskôr Schvaľovanie e, stanoviska je naplánované 30. júna, ale 30. júna je už toľko dôležitých bodov na programe, že sa to možno posunie. Pokúsime sa odsúhlasiť celú správu pána Gajera 27. júna. A definitívne Hlasovanie vo výbore trans sa očakáva v septembri tohto roka a potom v pléne sa, ak sa nemýlim, očakáva tento bod na jeseň. Ešte nám to Jens potvrdí. Ďakujem pekne pánovi Gérovi. A teraz prejdeme k strednodobej revízii VFR. Dávam slovo našim spoluspravodajcom. Neviem, ktorý z nich eh, sa chce vyjadriť ako prvý, pán Albrit alebo pani Doma. Pani Toma, nech sa páči ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa chcela poďakovať, najskôr vám, za to, že ste súhlasili s tým, aby sa to odložilo. Stálo ma to veľa úsilia. Ja sa totiž veľmi ťažko prispôsobujem takýmto e, naliehaniam, aby sme do 23. júna vôbec už ani nedýchali Myslím, že to narúša správne fungovanie Európskej inštitúcií. Ja viem, že vás sa stalo veľa úsilia, veľa premáhania, hovorí pani Tomá, aj mňa to veľa stálo, ale zároveň a okrem toho, že chceme vyhovieť našim kolegom z Veľkej Británie, e, napokon si myslím, že to, že sa bude hlasovať o revízii viacročného finančného rámca 4 dní po referende v Veľkej Británii podľa mňa tomuto hlasovaniu dodá ešte e, väčšiu slávnostnosť e, a to ma veľmi teší, pretože pravdepodobne aj spolu so správou pána Gajera to bude jedno z prvých hlasovaní tohto výboru po danom termíne. Myslím, že by nás to malo tešiť, ale samozrejme dáva nám to ešte väčšiu e, zodpovednosť. Ak by ste boli však občankou Veľkej Británie, Pani kolegyňa, nemali by ste pocit, že nám Európa chce niečo schovávať, zastierať? Nie, správa je predsa verejná a hovorí sa o nej je verejne. Dobre, to je všetko, už vám nebudem skákať do reči. Chcela som sa vám len poďakovať, pán predseda. A chcem sa poďakovať isté, že aj všetkým politickým skupinám, všetkým kolegom, ktorí predložili celkovo 358 pozmeňovacích návrhov ktoré sme e, postupne začali skúmať. Myslím si, že dnes je priestor vypočuť si našich kolegov, ktorí budú svoje návrhy prezentovať s veľkým oduševnením nepochybne, aj keď, a to sa dá sám k obsahu, väčšina týchto pozmeňovacích návrhov sa uberá v podstate tým istým smerom ako my, spravodajcovia, pán Olbricht a ja. A e, myslím, že to je veľmi dobrý signál pre E, výsledok e, a celkovú výslednú správu. E, teda ešte raz ďakujem všetkým kolegom. Myslím, že práca na kompromisoch celkovo obohatí celú správu. Chcela by som predsa len ešte upresniť, že po dohode s kolegom Janom Olbrichtom, že spravodajcovia nebudú môcť zapracovať niektoré pozmeňovacie návrhy do správy, keďže niektoré nie sú v súlade s tematikou samotnej správy všetko, čo sa týka výboru EKON, všetko, čo sa týka makroekonomiky, teda otázky eurozóny, ďalej všetky aspekty makroekonomickej podmienenosti, ďalej je všetko to, čo sa týka kompetencií mimo e, nášho výboru, teda ostatných výborov. Napríklad viacero pozmeňujúcich návrhov sa týka revízie e, SPP. E, kolegom, ktoré predložili pozmeňujúce návrhy v tomto duchu, môžem povedať, že onedlho sa budú môcť uvoľniť, pretože od e, roka 2017 e, sa o tom začne otvorene hovoriť. V každom prípade právny základ spoločnej polnospodárskej politiky nie je nejako spojený s e, touto správou, ktorá sa týka revízie viacročného finančného rámca právny základ sa stanovil um, úplne inde, netýka sa ani koheznej politike, preto nebudeme môcť uh, prijať pozmeňujúce návrhy, ktoré nesúvisia so stanovenou témou. A čo sa týka zvyšku návrhov, e, s pánom Olbrichtom sa budeme snažiť byť čo najotvorenejší. Ešte by som chcela dodať, že nebudeme môcť e, podporiť ani pozmeňovacie návrhy, ktorých e, podstata spočíva v zrušení Európskej únie. Isté, že znižovať, znižovať, znižovať financovanie až e, na nulu. To samozrejme nemôžeme zapracovať e, ani vziať na vedomie, ale okrem týchto skupín budeme naozaj čo najotvorenejšie, budeme sa snažiť hľadať koncenzus v snahe zlepšiť celkový výsledok a snažiť sa získať čo najväčšinovejšiu podporu aj tu v našom výbore, aj v celom pléne potom 27 júna a 4 dní po britskom referende. Myslím, že eh, nás to naplní novou energiou. Ďakujeme pekne, pán Olbricht. Ja by som len dodal, ak dovolíte, máme 358 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, ale iba dve stanoviská v špecializovaných výboroch. Ešte stále čakáme na stanoviska ostatných výborov Začal, zatiaľ sme začali pracovať na pozmeňovacích návrhoch, na kompromisoch, ktoré sa nám dúfam podarí vyrokovať. Ale keďže dnes eh, je priestor skôr pre poslancov výboru, aby sa vyjadrili, myslím, že nie je potrebné opakovať to, čo sme už uviedli na minulých stretnutiach. A môžem podporiť eh, to, čo povedala pani Toma, eh, že by sme sa mali eh, sústrediť naozaj len na diskusii o, o rozpočte, aj keď táto téma v súčasnosti veľmi úzko súvislí s budúcnosťou EÚ. E Nejde tu o odbornú debatu o rozpočte, tak ako možno tomu bolo po minulé roky. Je to v podstate politická téma. Hm, tento rok v našich rokovaniach aj v hlasovaní napokon rozhodne budú veľmi jasné rozdiely medzi poslancami, eh, ktorí sú proeurópsky. Ešte budeme hovoriť isté, že o podrobnostiach. A na druhej strane budú poslanci, ktorí nie sú proeurópsky, ktorí nepodporujú silnejšiu Európu. Myslím, že teraz sa práve začínajú tieto politické diskusie Máme e, teraz e, pred sebou prvé kroky, potom sa počká na komisiu, ale nesmieme byť pasívni z formálneho hľadiska. Myslím, že musíme počkať na návrh komisie, ale týmto rozhodnutím dokážeme, že sme pripravení konať aktívne v celom procese od začiatku až e, do konca. Myslím, že je to dôležité aj z politického hľadiska, je to mimoriadne dôležité. A dúfam, že výsledok bude pozitívny pre Európu. Ďakujeme pekne, pán Lobricht. Ešte predtým, ako dám slovo tieňovým spravodajcom, ešte raz ďakujem našim obom spoluspravodajcom. Pani Toma sa vyjadrila, že sú pozmeňovacie návrhy, e, ktoré sú priateľné z pohľadu spravodajcov a sú aj také návrhy, ktoré priateľné nie sú, pretože spochybňujú napríklad spoločnú polospodárskú politiku, a to nie je predmetom tejto správy, alebo spochybňujú e, samotnú Európsku úniu. Viete to aj číselne nejako vyjadriť z tých 358 e, návrhov, e, koľko zhruba návrhov je priateľných a koľko nie? Pani Toma hovorí bez mikrofónu. Myslím, že väčšina z nich je priateľná, teda súvisí s témou viacročného finančného rámca. Dobre, takže tie e, budú materiálom na kompromisy, tak povediac. Dáme teraz priestor teňovým spravodajcom, aby sa vyjadrili. E, pán Ashworth e, je teňovým spravodajcom za ECR, možno pán Kolmel by ho mohol zastúpiť, keďže tu nie je. Musím sa priznať, pán predseda, že v tejto chvíli nie som natoľko informovaný, aby som e, sa dokázal vyjadriť e, e, tematicky k tejto diskusii a preto sa vzdávam nároku na vystúpenie v mene skupiny. Pán Dupré, ak by tu bol, tak by sa vyjadril. A Nils Torvalds, ktorý ho zastupuje, tu tiež nie je. Pani Niriada, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať najskôr ovom spravodajcom. Myslím, že um, už len samotný počet pozmiacich návrhov eh, je dosť zaražajúci, teda blážila im k tomu, že sú ochotní to spracovať. už nehovoriac o tej ťažkosti s jedným konkrétnym ostrovom a s Brexitom možným. Čo sa týka navýšenia eh, stropov, hovorí sa o tom už celé mesiace, je to veľmi veľká téma, myslím, že k tomu musíme zaujať realistický prístup, ako to dosiahnuť. A tiež eh, musíme hovoriť o tom, ako navýšiť eh, finančné zdroje na podporu utečencov aj v Európskej únii, aj mimo Európskej únie. A tiež musíme zvážiť aj pokrytie okruhov 3 a 4. Toto všetko však veľmi dobre viete. Chcem vám len teda zaželať veľa šťastia a dúfam, že budeme naďalej plodne a konštruktívne diskutovať. Zaznievajú slova podpory eh, na adresu spoluspravodajcov pán Maragal, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať obom spravodajcom eh, za eh, doteraz odvedenú prácu. Myslím, že máme vynikajúci základ pre ďalšiu um, spoluprácu. Keď sa dospejeme do fázy hlasovania, môžeme e, potom konštatovať, že celý tento proces bol plodný. Musí to byť správa, ktorá bude výsledkom práce Európskeho parlamentu, musí tam byť konkrétne znenie, ktoré si zvolí Európsky parlament a všetko to, čo chce Európsky parlament presadiť, musí byť tejto správe obsiahnuté. Musíme tu vychádzať z našich presvedčení, e, z vecí, ktoré nás naplňajú hrdosťou. Musíme brániť, obhajovať Európsku úniu, nie e, členské štáty. My sme predložili zhruba 70 pozmeňovacích návrhov. Niektoré sú dosť dlhavé. Ehm, celkom iste sa budú dať hrnúť do zhruba 12 e, kľúčových a najpodstatnejších Mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Aj kvalitatívnych, aj kvantitatívnych. Už viackrát sme hovorili o tom, že je potrebné navyšovať e, stropy aktuálne e, stropy, ale nikdy sme si nestanovili konkrétne kritériá, ba dokonca ani približné čísla. My sme sa o to v našich pozmeňujúcich návrhoch pokúsili, Myslíme si, že by sa mali stanoviť eh, maximálne aj minimálne a právne záväzné hodnoty. Môžeme napríklad zvážiť eh, navýšenie o zhruba 150 miliónov. Je to dosť vysoká suma, ale nie je zase natoľko vysoká, aby bola nereálna. Myslím, že by sme mohli tiež eh, zvážiť nižšie Eh, maxima, ako je to v návrhu komisie. Takže je treba eh, pracovať takýmto spôsobom, ale určite budeme mať príležitosť to konkretizovať veľmi rýchlo, pán predseda, z pohľadu kvalitatívneho. Myslím si, že máme taktiež príležitosť jasne stanoviť rámec európskej politiky v súvislosti so stratégiami alebo podľa stratégií, o ktorých sme hovorili a ktoré už máme. Myslím si, že máme stratégiu napríklad EU 2020 e a o tom je stále treba hovoriť v rámci správy, predovšetkým čo týka ekologických, environmentálnych, e, rozvojových cieľov. No a máme taktiež rôzne ciele, ktoré musíme dosiahnuť. A ďalším kritériom by mala byť internalizácia našich medzinárodných záväzkov No a určite je to zásadné a žiadajú nás všetci o to veľmi nahlas. Napríklad tu máme jednu vec, ktorá je dôležitá, a to je napríklad utečenecký tábor v Idomeni. O tom sa hovorí v Európe. Toto je veľmi dôležité. Tam máme medzinárodný záväzok. A je to fakt je to skutočnosť, odhráva sa to práve teraz a nemôžeme sa tváriť, že to nepočujeme, tieto výkriky, výkriky, ktoré nás žiadajú o to, aby sme konali. No a, a samozrejme, aby sme presvedčení, že je treba sa približiť k väčšej synergii medzi súdržnosťou a konkurencieschopnosť. Je treba zrevidovať tieto politiky a taktiež to zosúľadiť s cieľmi EU 2020. No a na záver, pán predseda, obdobie po roku 2020. Nevieme, ako to tam vyzerá s tými e, zdrojmi. Očakávame správu spra- e, skupiny na vysokej úrovni, ktorá zatiaľ neprichádza. Nevieme, že príde, ale teraz by sme sa mali pozrieť na to, ako zosúľať otázku našich vlastných zdrojov so, s európskymi smluvami. A samozrejme, tam máme nové javy, ako napríklad uhlíková daň alebo daň z finančných transakcií. Toto no všetko e, je tam treba zapracovať a je to treba sa na to pozrieť e, optikou obdobia po roku 2020. No a na záver máme tu európsky rozpočet, ktorý by nemal obsahovať žiadne hanebné bilaterálne dohody, osobné záujmy, aby to bol skutočný, až útočne by to slúžilo záujmu Európskej únie. Merci, monsieur Zadi. Ďakujem pekne, pán eh, Zadi. Eh, Ďakujem pekne, ja sa chcem poďakovať obom spravodajcom za ich prácu. a želám im veľa šťastia pri analýze mnohých pozmiacich návrhov, ktoré boli predložené. E, náš postoj vychádza e, v podstate e, zo znenia našich pozmiacich návrhov a V tomto smere sa budeme snažiť trošku zvýšiť reálnosť tejto správy. Správa je to politická a ako sme už spomenuli, prichádza vo veľmi zložitých časoch v Európskej únii. Tak ako to už spomenuli kolegovia predo mnou, Čo sa týka strednodobej revízie VFR, musíme to poňať veľmi realisticky. Poprvé, v rozpočte EÚ nie je možné a nemali by sme sa snažiť vyriešiť všetky problémy EÚ. Niekedy žiadame od európskeho rozpočtu o mnoho viac, než je reálne možné a to spôsobuje dosť zjavné problémy um, pri manažovaní obmedzených zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Ďalej po druhé, musíme sa snažiť vysporiadať s veľmi zložitou, nestabilnou ekonomickou situáciou v členských štátoch, preto musíme zvýšiť eh, efektívnosť nakladania s prostriedkami. Tiež bude dôležité uzrejmiť si, ktoré programy a ktoré položky v rozpočte bude možné eh, finančne vykryť a ktoré bude možné efektívnejšie podporiť na obrovskej úrovni v porovnaní s úrovňou členských štátov v mnohých eh, makroprogramoch, napríklad v súčasnosti je potrebné e, presne v takomto uhle pohľadu veci zanalýzovať. Musíme si tiež e, uvedomiť, e, aké mimoriadne nástroje, ktoré vznikli v posledných mesiacoch, snahy riešiť krízu, a nakoľko sú efektívne, predovšetkým čo sa týka migračnej krízy, tiež hospodárskej krízy, investičnej krízy, vznikli dva hlavné nástroje na boj proti týmto krízam. Jednak Junckerov plán a z európskeho rozpočtu e, sa na tieto účely uvoľnili obrovské zdroje a prvá správa komisie o tomto programe dokazuje, že výsledky ani zďaleka nie sú uspokojivé podľa môjho názoru a ďalej je tu dohoda s Tureckom. Niekoľko miliárd eur bude ešte e, navyše potrebných z európskeho rozpočtu e, z plnení tejto dohody je spojených množstvo rôznych praktických ťažkostí a obrovské sumy, ktoré sú spojené s plnením tejto dohody, rozhodne e, e, nie sú reálne návratné. E, toto všetko si bude vyžadovať podrobnú analýzu. Dúfam, že spolu so spravodajcami a teňovými spravodajcami sa budeme môcť týmto téma podrobnejšie venovať na stretnutiach, tak aby sme zachovali čo ne, najreálnejší prístup tejto správe. Nemali by sme žiadať o viac e, prostriedkov, než e, čo je možné vykryť z európskeho rozpočtu vzhľadom na aktuálnu hospodárskú a politickú situáciu v EÚ. Ďakujeme pekne. Pán Zoltek je prítomný? Myslím, že nie. A preto dám slovo kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo. Pani Gardia Zabal. Ďakujem. Už my, socialisti, taktiež sme prispeli pár pozmenujúcimi návrhmi a dúfame, že nám tu potom spravodajcovia nevyhodia naučiť, sme ešte pridali prácu ale ja si myslím, že naše návrhy rozhodne nejdú proti správe pána Albrichta a pani Toma, pretože súhlasíme s obsahom celkovo, ale chcela by som upozorniť na určité oblasti. Nebudem hovoriť úplne o všetkých, ale budem hovoriť tie, ktoré podľa nás socialistické skupiny sú dôležité. Poprvé sú to vlastné zdroje. Dobre, môžeme hovoriť o výdavkoch a ako to bude vyzerať s reformou VFR a s revidovaným VFR, ale je treba hovoriť o tom, ako e, navýšiť naše príjmy, ktoré dane, ktoré poplatky to budú. Teraz o tom diskutuje v rámci skupiny na vysokej úrovni ohľadom vlastných zdrojov. Takže určite toto by mohlo uľaviť e, členským štátom v ich príspevkoch. Toto všetko súvisí s fiskálnou politikou, teda bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a taktiež je treba pracovať na harmonizácii e, daní. No a druhý blok pozmeňujúce návrhov súvisí s COP21 a s bojom proti klimatickým zmenám, s ochranou biodiverzity, pretože až doteraz sme nič takéto nepredkladali a myslím si, že toto je tiež relevantné v rámci revízie VFR. Taktiež sme prerušili pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o spoločnej polospodárskej politike, ale nehovorí tam o nej o ako, ako takej. A nechceme podliehať tomu nejakému volom niektorých ohľadom okresania zdrojov pre túto politiku SPP. My si myslíme, že by to nebolo dobré, aby sa tieto peniaze potom využili na financovanie nových politík. Čo sa týka utečencov, tam sme chceli hovoriť o povinnosti to, že členské štáty musia plniť svoje záväzky, pokiaľ napríklad členský štát nesplní podmienky paktu stability, a taktiež má oveľa vyšší deficit, než e, prislúbil, tak potom komisia mu oloží pokutu, ale taktiež členské šaty mali byť buď podporované alebo pokutované, pokiaľ splnia alebo nesplnia svoje záväzky súvisiace s témou otečencov. Ďalej, a to je najdôležitejšia vec, je tu rezerva pre budúce krízy akéhokoľvek typu. Máme tu napríklad utečeneckú krízu, Viac menej sme nám podarilo zareagovať, ale nemáme príliš veľa nástrojov k dispozícii, takže si myslím, že by sme si mali vytvoriť krízovú rezervu, ktorá by nespadala do VFR. A na záver, taktiež je tu e, taká tichá zhoda medzi Ehm, tým medzi nami v rámci diskusí. Nikto na nikoho nenalieha, ale sú to také logické otázky, ktoré tu vystávajú. My tu hovoríme o revízii väzročno finančného rámca a ten, sa, ten v podstate bude mať dopad na rozpočty 2017 až 2020. Takže nebolo by logické diskutovať o rozpočte 2017 až po tom, čo sa dohodneme ohľadom viacročného finančného rámca, pretože na tento rozpočet to bude mať dopad. Takže toto bolo v hrubých e, líniách to, čo navrhujeme my. Ďakujeme pekne, pán Zdechovský. Thank you, Mr. <clears throat> President. I will be only... Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť len stručne o stanovisko vo výbore Libe. Ja som totiž tým spravodajcom pre stanovisko. Myslím si, že vo výbore LIBE panuje veľmi konštruktívna atmosféra. Nenavrhujeme pozmeňovacie návrhy, sme proti návrhom e, na rušenie rozpočtu v mnohých dôležitých oblastiach? Z pohľadu EPP je dôležité vyslať jasný signál komisii, po veci revízie. Myslím si, že sú tu e, dve hlavné veľké témy. Jednak migračné toky a teroristické útoky. Myslím, že tým sa zmenili politické priority v Európe a preto je dôležité zrevidovať viacročný finančný rámec. My sme predložili v tomto smysle 36 pozmeňovacích návrhov, 5 e, veľmi dobrých kompromisov. Podľa mňa na budúci týždeň sa o nich bude hlasovať a myslím, že tým ponúkneme aj konkrétne riešenia. na túto dôležitú a veľmi podstatnú tému. Ďakujem pekne obom kolegom, aj Janovi, aj Izabel, za vynikajúcu prácu. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Manka. Ďakujem pekne, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom za vynikajúcu správu. A ja by som sa možno teraz opýtal komisie, lebo e, my sme požiadali komisiu k niektorým vážnym bodom v minulosti, aby nám pripravila správu o vplyvoch. A ak túto správu budeme mať, tak vtedy sa vieme lepšie rozhodnúť aj k ďalšiemu, ďalšej časti finančného rámca, aj k rozpočtu na rok 2017. Prvá otázka je, e, k oneskoreným platbám sme v mandáte na trialóg odsúhlasili a požiadali komisiu, aby nám najneskôr do konca marca tohto roka vypracovala správu o vplyvoch oneskorených platieb z únie v období rokov 2013 až 2015 na ďalšiu implementáciu, ale aj na príjemcov konečných, ktorí nedostali peniaze a malo to určite nejaké dopady. Ak toto budeme poznať tak, e, tak sa budeme vedieť lepšie rozhodovať, ako, ako ďalej. Druhá vec, e, o ktorú sme požiadali komisiu, je iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Vy sa pamätáte, kolegovia, keď sme rokovali v zmierovacom konaní, tak sme, sa, sme prijali stanovisko spoločné s radou, že ešte do konca roka 2015 sme mali, mali jednotlivé štáty predložiť e, hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti v jednotlivých štátoch. To sa asi neudialo, a preto v usmerneniach pre rozpočet e, na rok 2017, e, kde spravdajcom je Jens, e, sme vlastne požiadali komisiu, aby do konca apríla 2016 predložila svoje hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti. Ja som, ja som takéto hodnotenie nevidel, neviem, či, či existuje. A tretia vec je, tretia vec je Európsky fond pre strategické investície, my dobre vieme, že tento fond je financovaný, je určený na financovanie vysokorizikových investícií, čo by nebolo možné bez krytia rizik cez, cez EFSI. A vieme, že v schválených projektoch EFSI sa nachádzajú projekty, napríklad v jednom je zateplenie 40 tisíc domov a bytov, čo podľa mňa nie je žiadnym rizikovým projektom a, a dá sa urobiť aj bez financovania z EFSI a, e, a tým pádom ušetríme financie a nemusíme to robiť na úkor horizontu ani na úkor nástroja na prepájanie Európy. Preto sme požiadali komisiu, aby overila, či sa financovanie v rámci EFSI poskytuje iba vysoko rizikovým projektom. Ani takéto hodnotenie nemám. Čiže my by sme potrebovali tieto hodnotenia vedieť, či sú, či, či už existujú, lebo dátumy už prešli a ak e, ich budeme mať, tak sa nám bude lepšie rozhodovať. Ďakujem. Merci. Monsieur Negrescu. Merci, monsieur le président. Ďakujem za slovo, pán predseda. Taktiež sa chcem poďakovať obom spravodajcom. A chcem hovoriť aj o tom, čo som už uviedol aj v pozmeňovacích návrhoch. Ide o znenie niektorých článkov, z ktorých by vyplývalo, že nám ide o prispôsobenie či veľkú zmenu kohezných fondov či koheznej politiky. Ja si myslím, že akákoľvek forma spochybňovania koheznej politiky nemôže byť podporená, čiže nesmieme vôbec otvárať diskusiu teraz o budúcnosti koheznych fondov. To nie je naozaj ten vhodný moment. Krajiny východu sú závislé od koheznych fondov v rámci svojho rozvoja, e, pokiaľ chcú dobehnúť krajiny západu. Toto je dôležité zohľadniť. Rovnako si myslím, že pokiaľ sa tejto téme postavíme správne, tak budeme e, môcť dosiahnuť aj vyššiu mieru solidarity zo, zo strany východných krajín. No ale pokiaľ budeme naozaj kriticky zasahovať do kohezných fondov, tak naozaj môžeme narušiť solidaritu e, smerom k Európe v týchto krajinách. V krajinách východnej Európy pokiaľ ide o verejnú mienku. No a pokiaľ ide o tému mládeže, o čom hovoril môj kolega predrečník, tak tiež sa domnievam, že musíme naozaj byť precizní, žiadať výsledky nielen od členských štátov, ale aj od komisie. Musíme vidieť, aké sú tie výsledky, aká je budúcnosť projektov, ktoré komisia e, si vybrala, aby pomohla mladým, nielen mladým nezamestnaným, ale všetkým mladým a naozaj vidím, že táto téma sa v správe objavuje a pokiaľ by sme to ešte posilnili, tak by som to veľmi rád podporil. Ďakujem. Ďakujem. Pani Reso. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela opýtať jednu vec spravodajcu a taktiež e, komisie. Nenachádza sa to v pozorňovací návrhoch, lebo to je veľmi čerstvé. Komisia navrhuje akýsi plán FC e, týkajúci sa Afriky, ktorý by sa principiálne zakladal na podobnom modeli ako je FC, bol by to Európsky fond ktorý čerpa z privátnych fondov a mm, mal by predstavovať 60 miliárd eur, ktoré by sa využili na spoluprácu a rozvoj s africkými krajinami, z ktorých pochádza veľký počet migrantov alebo ktoré kontrolujú migračné toky a ktoré by e, uzavreli podobnú dohodu ako tú, ktorú sme zavreli s Tureckom, čiže dohodu o spolupráci a rozvoji, čo by umožnilo lepšiu kontrolu migračných tokov. Ale nešlo by len o to. Zo svojej podstaty by to bol naozaj e, fond pre spoluprácu a rozvoj v Afrike. Keďže ešte stále odkladáme diskusiu, stále čakáme, možno by bolo dobre, pokiaľ by sme si toto mohli overiť, pretože by to malo naozaj intenzívny dopad aj na revíziu. Pokiaľ sa niečo takéto reálne navrhuje, tak to nemôže čakať, nemôže to čakať na budúce fondy, musí to byť už uvedené v rámci revízie viacročného finančného rámca. E, mne sa tá myšlienka osobne zdá zaujímavá, avšak nie je to úplne jasné, preto by ma zaujímalo, či niečo takéto existuje. A v tom prípade si myslím, že vy obaja spravodajci prostredníctvom buď pozmeňovacích návrhov spravodajca alebo niečoho podobného mohli toto zohľadniť. Ďakujem. Komisia sa čo skoro vyjadrí. Povie nám, či sa niečo takéto pripravuje a či môžeme o niečom takom vôbec hovoriť pred 23. júnom. Pán Bogo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich äh, danke den... Ďakujem, ďakujem aj obom spravodajcom za predložený dokument. A taktiež som sa pokúsil prísť pár pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa predovšetkým vzťahujú na kategóriu 3 a 4, ale teraz sa chcem vyjadriť k tomu, čo podal kolega Negresku. Solidarita to nie je e, jednosmerka a všetko tieto fondy boli vytvorené za určitým účelom. Alebo je legitímne na jedne, vyžadovať to, k čomu sme sa všetci zaviazali, keď um, niekto nechce, aby sme siahali na národ, národné obálky. Ale určite je treba profesionalizovať štandardy, tak aby sme zaručili rast a udržateľnosť. A toto je zaujímavá politická úloha, pre ktorú stojíme. Chcel by som nadviazať eh, na to, čo podala kolegyňa Breso práve teraz, pred chvíľočkou. Ja som dnes taktiež hovoril na túto tému, pretože samozrejme vystáva tu otázka, či to, o čom teraz hovoria médiá, že komisia zvažuje na začiatku júna predložiť návrh s určitými prostriedkami. Ako to bude vyzerať v súvislosti účinnosti s EPSI, to je e, veľmi zaujímavá otázka pre parlament. E, keď sa diskutovalo o EFSI, tak tam taktiež boli určité dôležité aspekty a mm, taktiež niektoré veci boli ignorované. No a teraz tu máme niektoré veci, na ktoré sme sa ujednotili v súvislosti s týmto nástrojom. No a diskusuje sa o tom aj verejne. Ja si myslím, že je to správne, pokiaľ teda majú byť e, uvoľnené určité prostriedky, tak samozrejme z toho vyplývajú možno aj nové nejaké záväzky a ja to podporujem, som za, ale myslím si, a tu pani generálna rejiteľka nám možno pomôže viac, kde sme to vieť k tomu, aby sme to oznámili, že príde takýto návrh a potom príde to návrh a budeme len dúfať, že rada 28. júna o tom rozhodne že sa tam poradia a rozhodnú, pretože oni nemajú plnú legislatívnu kompetenciu. Pokiaľ by to také pokračovalo, tak náš parlament by sa musel obrátiť na Európsky súdny dvor. No a druhá otázka, pani generálna riaditeľka, je toto taká náhražka, náhrada za revíziu, za výraznú revíziu. Ja si myslím, že to nestačí. Samozrejme, sú tam určité aspekty, ktoré dávajú zmysel. Ide nám o prostriedky napríklad na stabilizáciu v susediacich krajinách, súvisia tej majú rôzne e, programy a chceme dosiahnuť viac, než sme dosiahli v minulosti, viac pozitívneho, no ale zároveň napríklad teraz v Turecku bude nejaký summit, na ktorom bude veľa krajín, ktoré tam budú diskutovať ohľadom spoločných aktivít v rámci OSN. No a máme tam teda dlhodobé aktivity, do ktorých sa tieto krajiny púšťajú, ale niektoré z nich boli pochybné, alebo sa vôbec nakoniec neodohrali. Takže taktiež v rámci revízie eh, VFR musíme zvážiť tieto aspekty. Musíme uvažovať aj napríklad e, nad e, dlhodobou stabilizáciou. A taktiež je tu fond pre OSN, e, do ktorého sme v roku 2015 prispeli menej v roku 2014. Je treba sa zamyslieť nad tým, čo z toho vyplýva, čo to znamená pre naše dlhodobé rozpočtové plánovanie. A taktiež je tu ešte dôležitá otázka Komisia ukázala obrovskú kreativitu v súvislosti s niektorými bodmi, na ktoré by sme mali zareagovať. A to neznamená, že všetky výzvy do roku 2020 sú vyriešené. Je to otázka napríklad, ako sa postavíme k problematike platieb. To je otázka, ktorú naďalej nikto nezodpovedal. Naďalej tu je s nami v miestnosti a Myslím si, že komisia tu má obrovskú zodpovednosť. Je, musí tieto veci nejak zharmonizovať, zosúľadiť a zareagovať na ne. Aj s príkladom. Takže buď tu uvidíme nejaký, nejaké rozumné riešenie, nejaký rozumný prístup, je treba o ňom aj rýchlo rokovať, alebo si iba počkáme, kým to všetko vybuchne. Takže medzi týmito dvomi alternatívami už tretia neexistuje, takže určite je treba o tom diskutovať a taktiež je treba jasne vypracovať ešte konečnú jasnú formu tohto textu. A posledný rečník, pán Sarvama. <clears throat> Merci, Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade mi dovolte, aby som vyjadril svoju vďačnosť, či dokonca obdiv práci oboch spravodajcov. Naozaj som povedal obdiv, to sa tu nehovorí často, a admiration, používa sa administration, administratíva, ale admiration, obdiv nie až tak často. Tá štruktúra je naozaj nepriestrelná a čo je veľmi dobré. Takže nebudem hovoriť len o pozitívnych prvkoch celej práce, pretože to tu nie je potrebné. Je tu jedna vec, e, o ktorej som si nie až tak celkom istý v rámci celej správy. Čo sa týka toho, že najmä keď hovoríme o núdzových situáciách, ako hovoril pán Berger, keď hovoríme o núdzových situáciách, hovoríme o nadchádzajúcich dvoch rokoch. A naozaj s týmto budeme musieť pracovať a bojovať o to v rámci rokovaní. Čiže mi tam trošku chýbajú konkrétnejšie prvky v oblasti núzových záležitostí. Máme tu jasnú prezentáciu zázemia z toho, toho odkiaľ pochádzame, kde sa nachádzame, avšak, a toto sa týka toho, čo hovorím, je to tá otázka pohľadspodárstva, nechcem to tu naozaj rozvirovať, avšak naozaj myslím si, že je to skôr otázka výkladu. A toho, čo je mimo, pretože pokiaľ je tu napríklad odsek o kríze v sektore poľnohospodárstva, to je odsek 20, tak ja naozaj nevidím zmysel v tom, že budeme hovoriť len, že toto sa stalo a nie je to ani protichodné proti SPP, keby sme naozaj si žiadali jasné znenie, proste pokiaľ bude akutná kríza, potrebujeme prostriedky na to, aby sme ju mohli riešiť. Takže len toľko k tým pozmeňovacím návrhom týkajúcich sa polnohospodárstva. Ale naozaj tie, tie núdzové záležitosti, to je pre mňa naozaj kľúčové a bol by som rád, aby túto znenie bolo silnejšie, solidnejšie a možno keď e, sa budeme venovať svetu po roku 2020, tak tam by tiež neublížilo, keby sme veľmi jasne naformulovali úlohu Európskeho parlamentu. A to, toho v správe tiež veľa nie je. Hovorili sme o tom za uplynulé dva roky a myslím si, že by sme toho mohli do textu naozaj v jasnom znení pridať trochu viac. Mohli by sme hovoriť o jasnej úlohe parlamentu v tejto sfére. Ďakujem. Možno dovolíte, aby som sa tiež vyjadril, pretože naša skupina nemala príležitosť sa zatiaľ vyjadriť. My sa veľmi venujeme dráme, ktorá v Európe prebieha, a to je dráma nezamestnanosti mladých a riešime otázku potreby revízie Eh, ustanovení v rámci iniciatívy Youth Employment. Ale okrem týchto pomerne všeobecných vecí by som chcel hovoriť aj o tom, že tých niekoľko krajín, ktoré uplatňujú či, či využívajú učňovstvo, kde je to kultúrne veľmi za, zakorenené, ako je krajiny ako Nemecko, eh, Rakúsko a Holandsko, tak v týchto krajinách nezamestnosť nezamestnanosť mladých prakticky neexistuje. Čiže ja si myslím, že ich sme mohli aktivizovať tie prvky, kde by sme podporili účňovstvo. Minulý týždeň sme sa rozprávali s nejakými zúčastnenými stranami a povedali nám, že áno, to je výborné, že veľa mladých ľudí chce ísť, e, sa vyššie vzdelávať, ale možno by sme sa mali zamerávať aj na trošku také profesionálnejšie vzdelávanie, vzdelávanie práve v týchto oblastiach. Taktiež Európa e, by mala podporiť e, súdne výmeny a mobilitu v rámci Európy. Na to je veľmi dobrým nástrojom Erasmus, avšak jeho prostriedky sú obmedzené a aj učni by mali mať takú možnosť ako študenti, že by e, mohli profitovať z dlhodobej mobility. Čiže z mobility, ktorá by predstavovala 6 až 12 mesiacov. No a potom vzhľadom na to, čo hovorila pani Breso, áno, bolo by dobre, keby sa pani Mogherini verejne vyjadrila a aby potvrdila myšlienku iniciatívy. Pokiaľ chceme naozaj vyriešiť migračný problém, tak nie je možné iba e, stavať bariéry, tak tiež je potrebné sa pozrieť na zdroj migrácie. Stroj, zdroj migrácie v Afrike, najmä v subsahárskej Afrike, je zúfalstvo mnohých ľudí, ktorí si myslia, že nájdu spásu v tom, keď prídu do Európy. A hrozí, demografi hovoria, že do konca storočia hrozí, že africká populácia môže tri, troj až štvornásobne naraz. Tak si predstavme, aký to budeme dopadať na migračné e, toky. E, keď nebudeme riešiť otázku prestupných miest, akým je napríklad Líbia, komisia by nás mohla trochu osvietiť. Viem, že, že si chcú, že potrebujú trochu viac času. No a práve preto musíme počkať na koniec júna, aby sme naozaj sa dozvedeli, aký je návrh komisie, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2017. Čiže nie pochyb o tom, že tu máme tú šťastnú perspektívu, že sa k tomu raz dostaneme. Pani zastupkynia komisie, chceli by ste sa ujať slova, možno by ste nám mohli povedať vaše stanovisko a povedať nám, čo je potrebné na to, aby sme sa dopracovali ku kompromisu, aby táto revízia zodpovedala aj potrebám parlamentu. Uvedomujeme si, že sme konfrontovaní s krízovou situáciou. pretože to, čo teraz Európa predvádza, je pomerne obmedzená moc a je dôležité, aby Európa dostala svojmu poslaniu. Pani Kalvino? Ďakujem, pán predseda. E, ukončili ste svoj prejav pomerne ťažkými slovami, tak ja sa to pokúsim trošku zľahčiť. Áno, ja som chcel na vás vyvinúť tlak. Áno, to som pochopila, že na mňa vyvíjate, vyvíjate tlak. V prvom rade by som chcela povedať, že naozaj oceňujeme a sme vďační za prácu, ktorú odvedli spravodajci. S nimi sa nám naozaj veľmi dobre spolupracuje a myslím si, že odvádzajú fantastickú prácu, keď sa pokúšajú nájsť naozaj dobrý základ, dobrý štart, Uh, preto aby sa dopracovali k dohode na úrovni parlamentu. My na komisii tiež sme v, v, úplne zaangažovaní v prípravách. Uh, revízie, možno by som mala hovoriť po anglicky, aby som tu ne, nespôsobila nejaký zmetok. No, naozaj sme uprostred prípravy strednodobej revízie. A samozrejme, nechceme sa vyhýbať ani komplikovaným témam, o ktorých sa tu dnes hovorilo. Nebolo by vhodné pre, pre bežne sa vyjadrovať niektorých, niektorým substantívnym záležitostiam, ktoré zmienili e, vážení členovia parlamentu, ale zaznamenali sme vaše obavy a vaše predbežné stanoviská, čiže naozaj nechcem predbiehať, ale chcela by som e, vyjadriť tri pripomienky, aby som zareagovala na zaujímavú diskusiu, ktorá tu e, prebehla. Poprvé všeobecný rámec našej technickej práce, pokiaľ ide o prípravu strednodobej revízie. Myslíme si, že musíme byť e, intelektuálne čestní a prvým krokom je vypracovať takú revíziu, ktorá zhodnotí, čo funguje, čo nefunguje a na základe toho poskytne aktualizovanú víziu implementácie aktuálneho v, e, FR. Vieme, že to je náročný proces, pretože teraz sme sotva na začiatku implementácie v niektorých oblastiach a najmä pokiaľ ide o oblasť štruktúrálnych fondov. No a potom na základe tejto revízie bude prijaté rozhodnutie, či navrhnúť revíziu alebo nie plnú revíziu viacročného finančného rámca. No a ja si uvedomujem, že toto sa taktiež nachádza v analýze e, prvotného návrhu spravodajcov. Budeme naozaj upozorňovať na problémy, budeme v tomto projekte pokračovať a budeme sa naozaj snažiť o inteligentný prístup a nebudeme sledovať len kvantitatívne prvky, ale aj kvalitatívne. E, pokiaľ ide o to, ako sa e VFR uplatňuje, či sú pravidlá e, vhodné a taktiež budeme sledovať možné problémy a snažiť sa e, prepojiť situáciu s nadchádzajúcim VFR. Viacerí z vás hovorili, že je, sú tu niektoré núzové záležitosti, ktoré treba riešiť, možno sú tu ďalšie oblasti, kde to možno nie je až také akútne alebo možno situácia ešte nedozrela na to, aby sme to riešili v rámci strednodobej revízie a preto možno by sme mali e, upozorniť práve na tie problémy, ktoré možno prejdú do ďalšieho VFR. No a to má pri, pre vás jak moje druhé pripomienky, pokiaľ ide o niektoré pripomienky, ktoré uviedol pán Margala a pani Malagardia Sales. Čo sa deje v oblasti vlastných zdrojov? Ako viete veľmi dobre, e, skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, kde sú aj zastupcovia parlamentu, sa stretáva pravidelne, skúma viaceré možnosti a myšlienky, no a cieľom je mať k dispozícii správu o tejto pracovnej skupine na vysokej úrovni koncom roku 2016 to bude veľmi dôležitý milník začiatkom septembra, kde dojde k medziparlamentnej konferencii. Tá prebiehne 7. a 8 septembra a predpokladám, že aj tento výbor na ne bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Takže vítam fakt, že parlament sa tomuto naozaj podrobne venuje. My sami tiež e, sledujeme prácu tejto skupiny e, veľmi zblízka. No a chcela by som povedať, že tieto, táto otázka vlastných zdrojov by sa dala klasifikovať ako téma, ktorá sa skôr blíži k nadchádzajúcemu VFR, než Eh, než, než samotnej strednodobej revízie. No a tretia posledná pripomienka, chcela by som zareagovať na niektoré otázky o možnom pláne uh, akéhosi EFSI fondu pre Afriku. Áno, tiež v tlači som videla nejaké návrhy eh, zo strany jednotlivých vlád, ktoré hovorili migračnom kompakte. Ich e, potom reakcia predseda, predseda Junckera bola, že takúto myšlienku vítam, musíme pracovať na možných riešeniach, avšak myslím, že by bolo predčasné očakávať nejaké konkrétne návrhy, ako napríklad ten, o ktorom ste hovorili. No a k tomu ešte mám dve veci. Európska rada E, požiadala Európsku investičnú banku, aby táto zvážila, či by mohlo, mohlo dojsť vyššej reaktivit prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré sú prepojené na riešenie e, príčin migrácie. EIB teda sleduje možné e, riešenia tiež skúmajú svoje vlastné financie, ako by mohli riešiť tento problém. Čiže práca prebieha, avšak v tejto chvíli ešte neexistujú žiadne konkrétne návrhy. No a po druhé, v rámci komisie my taktiež neustále zvažujeme, aké sú najlepšie možnosti vyriešiť tieto príčiny migrácie. Navrhli sme vytvorenie trustového fondu pre Afriku práve na to, aby sme tam mohli prečerpať fondy, no a zvažujeme, ako čo najefektívnejšie využiť nástroje, ktoré v rámci rozpočtu existujú, ale opäť nie je tu žiadny konkrétny návrh, ktorý by e, mal dočinenia s tými veľmi konkrétnymi číslami, o ktorých sme tu dnes hovorili, čiže nemôžem úplne konkrétne odpovedať na otázky tých e, cených členov parlamentu, ktorých položili. Samozrejme, budeme veľmi radi, keď nás pozviete, keď sem prídeme v okamihu, keď bude už na stole nejaký konkrétnejší návrh v nadchádzajúcich týždňoch. No a ešte moja posledná pripomienka, aby som to uzavrela pozitívne. Naozaj veľmi dobre sa nám spolupracuje s parlamentom. Teším sa na ďalšie, ďalšiu spoluprácu a prípravy v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, aby sa nám podarilo dosiahnuť dohodu čo najskôr. Dúfajme, že do konca roka, tak ako, ako tu niektorí členovia Európskeho parlamentu dnes naznačili. Ďakujem. Ďakujem pani generálna rejiteľka. Tá spolupráca bude dobrá. A to je dobré, pretože dobrá spolupráca je potrebná, rovnako aj s radou. Nous donnons beaucoup d'encouragement à nos, à nos co-rapporteurs. Naozaj podporujeme našich správodajcov, aj tieňových. Dám vám teraz slovo. Pán Obricht, nech sa páči. I, uh, I think... Myslím si, že prenesieme pár poznámok. Predovšetkým ďakujem za vaše pozitívne názory na našu prácu. Ale je to všetko vďaka spolupráci so všetkými ostatnými a týmto sa vyznačuje naša práca. Predovšetkým v rámci našej správy nechceme riešiť všetky problémy, nechceme tam nahrádzať prácu komisie. Je to politické stanovisko parlamentu, parlamentnej väčšiny. Hovoríme, čo očakávame od komisie a od rady. Takže sú tam určité konkrétne návrhy, ale sú tam určité návrhy, v oblasti, kde mali padnúť určité rozhodnutia, pretože už je to urgentné. Takže to je naše stanovisko. My sa nechceme hrať na... My sa nechceme hrať tú hru, ako hra rada v súvislosti s rozpočtom. No a druhá vec, to tá poločasová revízia E VFR je príležitosťou zrevidovať určité naše politiky. A my si myslí, že komisia by toto mala urobiť. Naše výbory sa taktiež na to pozrú, na tieto jednotlivé politiky. Toto je tá pravá chvíľa, pretože treba niečo zmeniť. Ako povedala pani Kovíňo, my sme to povedali úplne jasne. Nie sme dogmatickí, netvrdíme, že chceme úplne od začiatku revíziu. Ne- nehovorili sme to celú dobu. My sme najprv usporedli určité vypočutia a na ich základe sme potom usúdili, že tá revízia bude potrebná. Takže vyplýva to v našej práce. V našej práce. Sú tam veľmi zaujímavé aspekty. Napríklad otázka eh, tej eh, iniciatívy pre mládež. Otázka je, máme tam vyhodnotenie alebo nemáme. Toto je ten problém. Je to ako to, čo povedal pán Maňka čo tie e, riskantné projekty? Vieme, že sú tu určité projekty, ktoré Európska investičná banka odmietla, pretože boli pre EFSI príliš riskantné. Takže bolo povedané, že FC nevyhradí na tieto projekty prostriedky, pretože tie projekty sú príliš riskantné. Takže ako to vyzerá tam s týmito projekta. Malo by to byť všetko úplne jasné. A ja chápem napríklad situáciu, ako to povedali kolegovia socialisti, to prepojenie rozpočtu 2017 a viacročným finančným rámcom. Návrh EPP je trochu iný, o tom budeme ešte diskutovať. Pýtame sa, či je potrebné vyložiť ešte pred rokovaním všetky karty na stôl pretože nemôžeme zanedbať tento aspekt. Bude to určite potrebné, ale nechceme o tom hlasovať a spravodajcu eh, pre rozpočet rok 2017 prinútiť, aby sa vybral týmto presným smerom. Ale vysielame ten signál, že je tam prepojenie. A taktiež to súvisí aj s technickými úpravami, ktoré prebehnú teraz. Ide tu o rozpočtovanie založené na víkeň a tak ďalej. O všetkom tomto budeme hovoriť v nadchádzajúcich mesiacoch. No a ešte na záver, jeden z veľmi citlivých prvkov, o ktorých hovoríme od začiatku, to je politika súdržnosti vzhľadom na imigrantov. Samozrejme, nikto nie je naivný. Niektoré členské štáty sú kritizované, pretože nie sú dosť aktívne a pretože sa neukazujú solidárne a každý sa stiažuje, že peniaze nemôžu byť vynaložené, nemôžu byť využité. No čo týka tých národných obálok, tak tie nemôžu byť len tak zredukované. Nemôžeme z nich brať peniaze. Je to len politická otázka, čisto politická. A myslím si, že je jasné, že fondy súdržnosti by mali byť preprogramované. Tomu sa nevyhneme, ale zároveň tu otvárame pandorinu skrinku, keď tvrdíme, že štrukturálne fondy a fondy súdržnosti, že toto súvisí s otvorenosťou trhu a s príslušnými presunmi. A verejnosť v našich krajinách je veľmi citlivá, pretože my sme trh otvorili, no ale vnútorný trh bez politiky súdržnosti v podstate nie je otvorený. Takže pokiaľ sme otvorili trh a máme jednotný trh, tak potrebujeme politiku súdržnosti, aby sa to vyvážilo. No ale otázka je, kde je tá hranica? Pokiaľ až. Aký je ten potrebný transfer, ktorý je spravodlivý a čo už zachádza príliš ďaleko. Ale to je otázka do budúcnosti v súvislosti s politikou súdržnosti. Ja som z Polska, my rozhodne to nechceme zanedbať, je to dôležité. Je to veľmi vážne. A stále tu opakujeme to isté. Niekto povie, vy, vy si od nás iba berete peniaze a chovate sa takto a takto a iný si povie, prepačte, ale vy ste si zobrali zase náš trh. Takže túto diskusiu už by sme mali konečne ukončiť Mali by sme byť otvorení, mali by sme využiť tento proces revízie rozpočtu, diskutovať o budúcnosti. My sme v parlamente politici, nevyhneme sa tomu. Ľudia nás volia, my musíme dať jasné odpovede na to, kde vlastne je tá hranica. Takže toto je dobrá chvíľa pre diskusiu. No a každý tu ďakoval nám. Ja by som rád poďakoval ešte Izabel za dobrú prácu. Merci, monsieur Ďakujem, pán Albrecht. Máte šťastie, že ste si vybrali výbor pre rozpočet, pretože v našom výbore nie je miesto na popíranie reality. Izabel? Ďakujem, budem hovoriť stručne. Som veľmi rada, že som si vybrala výbor pre rozpočet, pretože my naozaj musíme byť realistickí. A áno, sme realisti, Možno sme dokonca najväčší realisti zo všetkých inštitúcií. Ospravedlňujem sa komisii, no ale my navrhujeme, aby sme naozaj nestrkali hlavu do piesku, aby sme sa pozreli na realitu takú, aká je. Z toho vychádzame. No a realita, taká, aká je, to je prvá časť našej správy. A realita je problematická a naďalej takou bude. Vypočuli sme si pani Breso či pána Bego, ktorí nám vysvetľovali, ja som o tom nevedela, vysvetľovali nám e, ten FC pre Afriku. A ja by som bola rada, aby pardon, parlament mal informácie skôr ako tlač či média o takomto type rozhodnutí. Myslím si, že by sme mali spolupracovať spoločne, vytvárať, to je moderné slovo, ktoré sa mi páči, spoločne vytvárať veci aj s ostatnými inštitúciami a nielen byť nejaká mm, komora, kde sa to len zaznamenáva. Preto si myslím, že naša práca je veľmi dôležitá a chcela som sa poďakovať v prvom rade všetkým kolegom, pretože ich e, vďaka, ich podpora je pre nás príjemná, nás to podporuje. Môžeme pracovať, pretože máme naozaj dobrého ducha a dobrého ducha máme a chcem sa poďakovať aj Janovi Olbrichovi. Je to preto, že si myslíme, že je to núdzová situácia a že máme veľkú zodpovednosť a že sa musíme dopracovať k výsledkom. A je to práve táto zodpovednosť, táto vôľa dopracovať sa k výsledku, k serióznemu, realistickému a solidnému výsledku, čo nás tlačí. A chcem sa poďakovať celému výboru za to, že nás v tom podporuje. Máte absolútnu podporu, určite ste to dnes e, veľmi intenzívne cítili. Prepačte, pán predseda, ešte jedna vec. Bola tu jedna konkrétna otázka od pánu Sarvamu o polnohospodárstve. Chcela by sme to ešte zareagovať. E, asi som sa zle vyjadrila. Nejde tu o to, že by sme chceli povedať, že nemôžu existovať pozmeňovacie návrhy e, k tejto téme, avšak nie na E, základe právneho základu, ale z rozpočtového hľadiska. To som chcela povedať. A platí to ako pre poľnohospodárskú politiku, tak aj pre ostatné. Nejde to o to, aby sme rekonštruovali poľnohospodárskú politiku, ale pokiaľ existuje e, problém v rozpočte, ako tomu napríklad je v rámci politiky núdzovej pomoci, tak v takom prípade na tom môžeme pracovať, ale nechceme sa vrácať, vrácať právnemu základu uh, v oblasti polnospodárskej politiky. Isté existujú riešenia, ktoré nie sú rozpočtové, niekto by ich mohol e, to nazvať ako istú formu protekcionizmu, ale to je iný príbeh. Rozpočet by to nič nestálo, ale podľa mňa by to zlepšilo príjmy polnospodárov. Možno aj o tom by sme mali jeden deň hovoriť. Naozaj všetci členovia výboru vás podporujú, to ste videli ale aj komisia vás zjavne podporuje. Pani Kalvina to povedala veľmi jasne. Takže vám ďakujem za odvedenú prácu. Naozaj, keď zoberieme do úvahy oznámenia, ktoré, ku ktorým došlo na COP21, koľko desiatok a desiatok miliard sa bude určovať. A teraz, keď musíme k tomu pridať 60 miliard pre Afriku, tak e, dojde k okamihu, kedy bude problém formalizovať tie rozpočtové rovnice. Avšak zachovajme si nádej, Máme tu už prvý veľmi slubný prvok. 28. jún, návrh rozpočtu na rok 2017. Claire Moody, veľmi pekne vám ďakujem, pretože ste dnes ráno súhlasili s tým, že bod e, vašu prezentáciu, vašej správy presunieme na záver e, dnešného popoludňa a vy ste teda dnes popoludní prišli, aby ste nám svoju e, správu predstavili. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair, for your very... Ďakujem pekne, pán predseda, za vaše láskavé slova. Dúfam, že stálo za to počkať si na moju správu. Správu o mimovládkach a máte k dispozícii. Je to naše stanovisko o výboru pre rozpočtovú kontrolu. Dúfam, že správa je to vyvážená Spomína sa tam veľmi záslušná činnosť mimovládnych organizácií. Taktiež sa tam spomína, že je potrebné jasne zadefinovať základ našej spolupráce s mimovládkami a tiež, že by to pomohlo získať podrobnejšie a kvalitnejšie informácie o e, tejto práci. Myslím, že E, sa tu nadvezuje aj na predchádzajúci bod, o ktorom sme hovorili, a síce, aby sme prijímali naozaj dobre informované rozhodnutia. E, tiež sa tu hovorí o tom, že oceňujeme zjednodušenie, ku ktorému došlo, ale uznávame, že aj ďalšie zjednodušenia sú potrebné, aby bolo jednoduchšie dostať sa k podpore, ktorá je k dispozícii ďalej harmonizácia noriem a postupov, napríklad eh, management grantov, Peasmont, EDG eh, DG Justice a iných oddeleniach komisie. Ďalej, čo sa týka spolufinancovania a stanovených maximálnych hodnôt, eh, hranica 20%, tak ako je stanovená v tejto chvíli, je podľa nás správna, pretože tu ide nielen o mimovládky, ide o e, organizácie z nesúkromného sektora a ak e, sa tieto mimovládky dostanú do väčšieho rizika, budú o mnoho ohrozenejšie. Istý časový aspekt je tiež dôležitý, ale ak to bude mať za následok, že programy sa budú schváľovať vo veľmi neskorej fáze, môže to mať vplyv na efektívne nakladanie s prostriedkami. Ako keby bol k dispozícii celý e, programový slot. E, ďalej, čo sa týka malých mimovlátok, konkrétne ako e, sa majú spracúvať dary v naturáliách a taktiež, e, ako sa majú spracovať odpracované hodiny v týchto mimolátkach. A toto sa tu spomína, teším sa na spoluprácu a na sa na stanovené na 30. maj. Dúfam, že naozaj stálo za to počkať si. Ďakujeme pekne e, za túto prezentáciu. Na túto sme naozaj netrpezlivo čakali. Teraz sa obraciam na kolegov. Pán Zdechovský sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Tejový spravodajce EPP som ja a budem sa musieť ešte podrobne pozrieť e, na tento návrh, ale už teraz by som chcem, chcel položiť niekoľko otázok. Poprvé, na poslednej schôdzi výboru pre rozpočet sme hlasovali o stanovisku o zložení expertných skupín. E Zaujímalo by ma, či a ako môžeme e, zaistiť súvislosti s týmto stanoviskom ďalej. Po druhé, konkrétnejšie vyjadrenia otvorené otázky sa e, uberajú nasledovným smerom. Súhlasím s vašim postojom v tom, že je dôležité mať dôveryhodné údaje o financovaní mimovládok. Systém finančnej transparentnosti, v ktorom príjemcovia sú financovaní z rozpočtu EÚ, prostriedky vypláca priamo komisia a taktiež príjemcovia prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu musia byť zaregistrovaní. Tu však nemôže ísť o mimovládky, o univerzity či súkromné firmy. Komisia zhromažďuje iba typové informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie požadovných padieb alebo iných eh, finančných operácií. Príjemcovia nie sú povinní uviesť, eh, a z akej organizácie sú. Či zas, musia len uviesť, či zastupujú jednotlivca alebo organizáciu. A ďalej budem sa musieť pozorne pozrieť na vaše návrhy v odseku 5. E, proti požiadavkám spolufinancovania e, na 20 a odsek 7, že komisia e, konkrétne skúma možnosť zohľadniť eh, aj dobrovoľnícke hodiny a taktiež dary v naturáliách pre malé mimovládky. Mimovládky už teraz môžu získavať eh, dva formy grantov. Jednak operatívne granty a taktiež granty na konkrétne akcie. Tieto operatívne granty vychádzajú z analýzy dimenzie ich činnosti taktiež ich e, rozhov pôsobnosti, ako aj ročného pracovného plánu, ako je toho, či je v súlade e, tento plán s politickými prioritami a nezohľadňuje sa tam individualizovaný prístup a to, či mimovládka koná vo všeobecnom záujme únie alebo či má za cieľ um, podporu politiky Európskej únie. Myslím, že je to dôležité aj z hľadiska toho, o čom sme hovorili eh, predtým, eh, konkrétne viacročný finančný rámec a jeho revízia. Mm, toľko teda moje poznámky k tejto správe. Teším sa na spoluprácu s vami, pani kolegyňa. Myslím, že výsledný text bude rovnako vynikajúci ako predchádzajúca správa pána Albrichta a pani Tomas. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne. Kto ďalší sa hlási o slovo, prosím? Blahoželám kolegyni Claire Woody k správe, ktorú nám predložila. Dovolil by som si ešte zdôrazniť to, že zásada transparentnosti je mimoriadne dôležitá. Podvorilo sa to aj na našich cestách eh, do Turecka, Jordánska a Libanonu. Bolo by to ešte že jednoduchšie, ak by naši partneri, či už ide o mimovládky alebo parlamenty, mali k dispozícii eh, vyššiu mieru transparentnosti vo svojej činnosti. A eh, ďalej odsek 7, čo sa týka malých mimovládok. Je dosť ťažké eh, zajistiť konkurencieschopnosť malých mimovládok vzhľadom na rozličné postupy, ktoré sú v platnosti v Európskej únie, ktoré by sa musia potrebovať. Teda Očakáva sa veľa od revízie e, finančného rámca a naredenia o rozpočtových pravidlách, aby sa tieto postupy zjednodušili. A e, tiež je na mieste otázka, ako rozlíšiť e, malé mimovládky od väčších mimovládok. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, dám slovo Claire Moody, aby predniesla záver rozpravy. Uh, Chcela by som sa poďakovať obom kolegom za ich vyjadrenia. Aj keď ste postavili laťku dosť vysoko, keď ju porovnávate, teda túto moju správu s predchádzajúcou správou, rozhodne sa teším na spoluprácu s vami v tom, ako nájsť spoločné riešenie, ktoré um, dokáže nájsť odpovede na otázky, ktoré ste nastavili. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Takže pozmeňovacie návrhy je treba predkladať do 18. hodiny 30. mája v prípade záujmu 15. júna prebehne výmena názorov a hlasovanie stanoviska vo výbore pre rozpočet je naplánované na 27. júna, nie 30. júna. 30. júna totiž budeme mať množstvo nahromadených tém, okrem iného aj rozpočet na rok 2017. Ďalej 15. decembra e, výbor pre kontrolu rozpočtu má naplánované hlasovanie a v pléne by sa táto správa mala odhlasúvať v januári 2017. Toľko teda k časovému plánu e, do najbližšej budúcnosti. Myslím, že týmto sme vyčerpali náš program schôdze. Sú, prosím, ešte nejaké e, ďalšie poznámky, e, podnety, námietky? Ak nie, e, oznamujem vám, že schôdza je odročená. Ďalšia schôdza sa uskutoční 15. a 16. júna. Neviem, čo budeme robiť tak dlho, bude nám to tu chýbať normálne. Schôdza je odročená, príjemný večer všetkým.